na vedomie e, plénu, že e, výbor jury nemá žiadne nemeky, pokiaľ ide o delegovaný akt e, proti tomuto odporúčanie počas 24 hodín neboli žiadne namietky. To znamená, že v zmysle pravidla 105 odsek 6 rokovacieho poriadku sa to považuje za prijatie. To sa zverejní spolu so schválenými textmi